budúcnosti s vami naďalej úzko spolupracovať. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostala som 6 návrhov na uznesenie. Týmto končím rozpravu k tomuto bodu a budeme o, nej, budeme o ňom hlasovať zajtra o 12. Potom tu ešte máme jedno oznámenie. Od viacerých politických skupín som e, obdržala návrhy rôznych nominácií. Mená e, uvidíte e, v zápisnici. Vychádzame z toho, že sa to považuje za schválené, pokiaľ nebudú žiadne námietky k zápisnici.